vedomie už teraz. Teraz prejdeme k pracovnému programu podľa konferencie predsedov. E, teraz e, ste všetci dostali presný program dnešnej schôdze. Sú prosím nejaké námietky? Prezident. Pán predseda, podľa článku 195 každý poslanec tohto parlamentu má e, možnosť prekladať pozmec návrhy, tak aby ich mohol potom príslušný výbor preskúmať. 22. októbra e, tento parlament e, v správe Estrela vrátil túto správu do výboru, pričom táto správa sa tam prejednávala a to, čo sa bude zajtra odhlasovávať, je úplne nová správa, ale poslanci poslan- parlamentu nedostali možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy v výbore. Voči tomu sa protestovalo a doposiaľ neboli reakcie na tieto protesty, aj keď právna služba v samotnom výbore sa vyjadrila, že pozmeňujúce návrhy by mali byť povolené. Okrem toho viacero poslancov sa e, snažilo zaujať stanovisko Právne služby k tomuto postupu. Ani to sa však nepovolilo. E, namiesto toho sa predkladali pozmeňujúce návrhy a tie boli zamietnuté. Takýto postup súvisí s právou Estrela je rozhodne v rozpore s rokovacím poriadkom a ja to vnímam rovnako ako právna služba, ktorá to skonštatovala vo výbore a hovorím, že veľmi rázne protestujem voči takýmto postupom a to je preto, že tu ide o veľmi citlivú tému a stovky občanov demonstrovalo proti tejto správe a taktiež eh, tu ide o vec, eh, kde je tu snaha podkopať jednu z najúspešnejších občanských eh, iniciatív, ktorá získala viac ako milión podpisov. Chcel by som vysloviť veľmi rázny protest proti takémuto mm, veľmi flagrantnému porušovaniu rokovacieho poriadku v tomto postupe. Ďakujem pekne. Dostal som v tejto súvislosti list od desiatich, eh, desiatich poslancov, odpovedal som naň. A preto vaša kritika sa zrejme vzťahuje na nejaké iné miesta, nie na moju osobu. Ja aj konferencia predsedov sme sa zaoberali e, týmito námietkami. Vo veci, ktorú ste spomenuli, konferencia predsedov eh, zaradila tento bod na zatrajšiu schôdzu. Sú prosím nejaké ďalšie e, poznámky, respektíve e, námietky k dnešnému programu? Ak nie, tak týmto je program tohto týždňa schválený. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k spoločnej rozprave o spoločnej rybárskej politike. Najskôr odporúčanie do druhého čítania eh, v oblasti spoločnej rybarskej politiky pani Rodust. Teraz dávam slovo spravodajky. Nech sa páči, pani.